a museli sme krátiť e, výdavky, pretože ja som hlasoval proti tomuto rozpočtu, ktorý navrhuje e, o 6,8% zvýšiť e, výdavky EU a keď EU vyžaduje takéto veľké zvýšenie, tak potom každé zvýšenie je neopravnené a ťažko si myslieť, že niečo by pravdepodobnejšie ešte viac neodsudzilo voličov v celej EU aj Spojenom kráľovstve. Prečo zvyšovať v EU peniaze, keď všetky verejné správy e, musia šetriť. Prečo EU e, hovorí Irsku aj Grécku, aby krátila e, výdavky a zvyšovala dane? A v tomto čase je to veľké pokrytectvo, keď EU žiada viac. Ja plne podporujem po snahy Davida Kamera, aby EU zmrazil výdavky. On je uh, viac bližšie občanom ako Európsky parlament. Ďakujem teraz George Lyon. Where's George Lyon? Kde je George Lane? Myslím, že odišiel. Pani Zaniky. Grazie, presidente. La politica... Ďakujem, pán predseda politika úspor, e, e, ktorú e, sme si obliekli, aby nás viedla z krízy, neprináša nádené výsledky napriek eh, lavírovej správe len investíciami a to selektívnejšími investíciami eh, môže eh, európsky rozpočet zabezpečiť rast a pracovné miesta. Len takto môžeme znovu nastaviť rovnováhu a zlepšiť situáciu pre občanov EÚ a preto som hlasoval za to. Ďakujem pani Janukudakis. Ďakujem. Povinnosťou členov parlamentu je zastupovať záujmy ich e, voličov. Dôvera Európskej únie je na najnižšej úrovni a podľa jedného prieskumu len jedna tretina Európanov má pozitívny názor na EÚ. V mojej krajine sa EÚ vníma ako organizácia, ktorá je zastarala, a ktorá míňa príliš veľa. Ak chceme obmedziť tieto výdavky, tak tedy implačné navýšenie prostriedkov komisiou je úražkou mojich voličov e, preto e, trojpercentný návrh rady je priateľnejší. Prečo sme teda hlasovali za obnovenie nereálnych požiadaviek komisie? E, komisia nedávno požiadala 10 miliardové navýšenie oproti rozpočtu z roku 2012. Je to úražka musíme vyslať silné posolstvo voči komisii, že, my už, že komisia už naďalej nemôže plitvať daňami občanov. Eh, pán predseda. Ja som sa len chcela poďakovať eh, pánom Lavia a pánovi Vonovi za vynikajúcu prácu na návrhu rozpočtu na rok 2013. Osobne by som chcela eh, vyjadriť svoje ocenenie toho, že v túto príležitosť využiť program Erasmus využilo od roku 1987 vyše pol milióna európskych občanov. My sme um, okrem toho um, my by sme chceli, aby sa Erasmus nielen zachoval, chceme, aby zostal reálny a chceme, aby bola navrhnutá aj európska stratégia pre mladých ľudí, pretože mladí ľudia nemôžu znašať náklady a cenu za krízu. A Predovšetkým e, sme svedkami narastajúcej nezamestnanosti mladých ľudí, ktorých je v Európe okolo 25 percent. Pani Angeli Lili odišla, nech sa páči, pán Antonioci. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel povedať len toľko, že by som sa chcel poďakovať pánovi Levia za vynikajúcu prácu na všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2013. Je to mimoriadne náročná úloha. Ehm, a e, členské štáty aj Európsky parlament e, tu vnímajú jeden veľmi vzdialený e, cieľ a požiadavky na navýšenie nákladov EÚ sa tu dostávajú pod kontrolu, ale Lavia a jeho spoluautor navrhli reálne riešenie. Myslím si, že pokiaľ ide o energetické a iné projekty, tak tieto je potrebné e, znižiť a preto my ako Európsky parlament podporujeme túto správu. Ďakujem, pán Tánok. E, pani Gerling by mala ísť teraz. Dobre, tak keď ja je nepriateľné, aby v čase nebývalých obmedzení rozpočtu v celej Európe chce EU zvýšiť svoj rozpočet na o 3%, pričom parlament navrhuje až 6% navýšenie platobných rozpočtov prostriedkov. Britská vláda však žiada, aby sa eh, na jednotlivých ministerstvách podstatne a drasticky znížili výdavky na rok 2013 a preto nie žiadneho dôvodu, prečo by mala byť EÚ výnimkov z tejto reality širokej e, krízy. Bolestné úsporné opatrenia v jednotlivých krajinách sú protikladom toho, čo sa deje každodenne v Bruseli. Európska únia si žela zachovať dôveru európskych občanov, ale aby sa tak stalo, musí pritiahnuť opasky ako všetci ostatní. Ďakujem, pán Peter Jar. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem e, sa spravodajcovi poďakovať za jeho správu. Myslím si, že našiel dobrý kompromis a myslím si tiež, že rozpočet 2013 e, je v stredovodom verejného záujmu a e, je to posledný rok 7-ročného finančného rozpočtu a preto členské štáty z času na čas nie úplne spravodlivo zaobchádzajú z EÚ a minulý rok ešte mnoho mnoho projektov bolo podaných a museli byť dofinancovaných e, a e, veľa členských štátov, ktoré rok predtým dostali peniaze späť, e, pozerajú v roku 2013 veľmi prísne na dodržanie finančnej disciplíny a myslím, že za to by sme mali rozhodne férovo vyriešiť a tie peniaze, ktoré EÚ sa používajú, sú peniaze aj pre rozvoj hospodárstva a hospodárskú súťaž a teda dobré investované peniaze a preto by som prosil o férové zaobchádzanie s nimi. Komisia rynku vevne... Ďakujeme pekne. E, môj výbor pre vnútorný trh konštatoval, že e, rozpočet by nemal o 10 navýšiť výdavky e, na personálne otázky. Myslím si, že je potrebné, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný rast infraštruktúry IT, aby občania mali možnosť používať v širšej miere internet. Okrem toho by sa mali v širšej miere používať mimosúdne urovnania eh, aj v rámci otázok vnútorného trhu. Ja som hlasoval proti správe, pretože si myslím, že eh, niektoré otázky by si vyžadovali osobitné štúdie. Thank you, President. Yes og det er virkelighedsfjerne billede der præger europa parlamentets medlemmer end netop afstemningerne om budgettet som vi lige har haft her for få minutter ehm, Myslím si, že pokiaľ ide o rozpočet, ktorý sme prijali pred niekoľkými um, minutami treba sa vyjadriť kriticky k tomu, že všetky členské štáty musia znižovať svoje výdavky, ehm, ale neplatí to pre EU. Napriek tomu, že všetky peniaze že, že sa veľa peňazí e, plitvá a že veľa z nich uniká e, vďaka rôznym podvodom. E, pokiaľ ide o nárast, tak tento nárast o 7% je príliš vysoký. Myslím si, že všetky tieto hlasovacie zoznámy budú ďalej posudzované, aby ľudia videli, čo sa deje s ich peniazmi. Pani Bezesku, poriadku. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože finančná kríza naďalej postihuje Európu a členské štáty naďalej uplatňujú úsporné opatrenia. Teraz viac než kedykoľvek predtým by mal parlament konať zodpovedne. Mal by prihľadu na skutočnosť, že e, členské štáty majú svoju vlastnú fiskálnu politiku, ale verejné výdavky v Európskej únii by sa mali riešiť konzistentne a Európsky parlament by mal definovať e, priority a znížiť výdavky tam, kde je to potrebné. Podľa môjho názoru je rozpočet dôležitým nástrojom na podporu rastu a súdržnosti v Európe. Takisto si myslím, že je potrebné väčšmi sa zamerať na inovácie a konkurencieschopnosť a e, podporovať pozitívny vývoj v týchto oblastiach. Kľúčovou prioritou pre Rumunsko je zabezpečiť primerané financovanie politiky súdržnosti a ECB. Ďakujem. Pán Devan bol prijatý, e, pridaný na tento zoznam. Nech sa páči, máte slovo. Ja si nemyslím, že je priateľné, aby Európska únia prijala 7-percentné navýšenie, keď my v Anglicku si musíme uťahovať opasky. E, ja som bol, e, zaujalo ma to, čo povedal predseda Európskej komisie, ktorý e, podľa všetkého obiňoval národné vlády a národné parlamenty, parlamenty za ten chaos, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame. Čo sa stalo, keď vznikla eurozóna? Bola to Európska komisia, ktorá mala za úlohu monitorovať výdavky v členských štátoch a trojpercentné, e, trojpercentná hranica e, rozpočtového deficitu bola porušovaná prakticky v celej EÚ a Európska komisia s tým nerobila nič. Čiže e, tam bolo veľké rozpetie od 3% až po 60% navýšenie, ale bolo ignorované. Pán e, Masini, vy ste chceli hovoriť k správe pána Bögeho? Dobre, čiže nech sa páči, máte minútu. Teraz hovoríme o správe BG Kalfin, viacročný finančný rámec. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán eh, predseda. V tejto, eh, pokiaľ ide o túto správu, ja s mojou skupinou sme hlasovali za až na niekoľko výnimiek, ktoré sa vzťahujú na medzinárodný vývoj. Nemyslím si totiž, že by sme napriek tomu, že my máme ťažkosti, mali trestať tých, ktorí sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii a naša kvalita a životná úroveň v Európe je absolútnym luxusom v porovnaní s tým, ako oni žijú každý deň. Preto program na znižovanie chudoby a ďalšie programy, e, pokiaľ ide hlavne o Áziu, tak tam sa e, by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme naše blaho prepojili na blaho ostatných, ktorí sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii, ktorá nie je taká dobrá, v akej sa nachádzame my. Preto som sa v tomto názore rozchádzal so svojou skupinou. Pani, e, pán Zeniky. Ďakujem, pán predseda. Sociálne prostredie a hospodárske Prostredie, o ktorom sa hovorí vo viacročnom finančnom rámci do roku 2020, je problematické. E, členské štáty musia e, svoje národné rozpočty korigovať a Európska únia v tejto situácii je vnímaná ako orgán, ktorý zvyšuje daň, e, finančné zaťaženie daňových poplatníkov ak chceme zaručiť e, budúcnosť pre ľudí, je absolútne nevyhnutné konkrétnejšie e, zacieliť e, investície do odbornej výchovy a, rozvoja, odbornej prípravy a rozvoja. 87. Začiatkom tohto um, mesiaca Margaret Thatcher oslovala jej uh, 85. narodení a uh, určite táto snemovňa uh, so mnou je um, ehm, pošle blahoželania. Um, pani Thatcherová bojovala za anglický uh, rabat v 1984, keď zabezpečila uh, železná uh, dáma 66 rabat, ako podala. Samozrejme, chceli by sme 100 ale musíme byť rozný partner a Spojené kráľovstvo je naďalej rozný partner No, e, návrh e, tejto správe, aby sa skončilo s e, britským rabatom, je nepriateľný. David Cameron aj Margaret Thatcher chcú načrtnúť rozpočtové vyjednávania, ktoré sú dobre pre Spojené kráľovstvo aj pre Európu. A preto britskí konzervatívci vyzývajú zmrazenie výdavkov EÚ. Toto je rozumný prístup. Nevidím, ako by komisia mohla naďalej požadovať zvýšenie jej vlastného rozpočtu, zatiaľ čo vnúcuje úsporné opatrenia členským štátom. Ako bývalá podnikateľka eh, viem, že je možné krátiť akýkoľvek rozpočet. Naši občania si zaslúžia toto krátenie rozpočtu a komisia musí počúvať ich požiadavky. Ďakujem pekne Pani Angelili. Ďakujem, pán predseda. V časoch krízy, eh, v ktorých eh, členské štáty chcú znižiť eh, výdavky EÚ, musíme preto účelo viazať naše mm, prostriedky na ozajstné priority raz rozvoje a zbaviť sa odpadu a nemá tam žiadnu no, Hm, duplicitú to a samozrejme systém eh, zliav, rozpočtových eh, znižení a rabatov, ktoré uprednostňujú jeden členský štát či iný, je nepriateľný anglická zľava, je asi 97 eh, miliárd hodná doteraz a to je nepriateľné. Taliansko si nemôže dovoliť byť čistý prispievateľ a um, platiť viac ako dostáva a preto všetkým nemôže to robiť, aby financovalo tieto zastaralé mm, zľavy. V 2011 mal Taliansko negatívnu e, no bilanciu asi 6 e, miliard eur. Keď sa vrátime k Taliansku odpadu, tak dnes e, Európsky parlament vyslal jasné posolstvo, aby sme sa rýchlo vrátili len k jednému sídlu parlamentu. Thank you. Ďakujem, pani Ford. Ďakujem. Strednodobý finančný rámec bol stanovený a parlament ktoré e, v ďalších 7 rokov rozpočtov EÚ budú určené a e, nemohlo to byť v citlivejších časoch. Každý členský štát kráti svoje miestne a národné výdavky a dnes v parlamente musia byť výdavky EÚ predmetom rovnaké disciplíne. Máme uvedzené peniaze, každú euro libru, aj korunu, aj zloty musí e, byť e, zminimalizovaný čo e, do mrhania a e, u nás často vyzývajú e, pre investície na pracovné miesta a výskum a vzdelávanie, ale e, často e, sú tam e, príliš vysoké e, náklady a zbytočne odpada. Tieto peniaze by sa lepšie financovali z miestnych e, grantov a ja nechcem len rozmýšľať nad e, videokami EU EÚ, ale chcem, aby sme zásadne sa zabrali tým, ako e, odstrániť ten odpad a počnúť s touto komorou ehm, a tiež chcem e, aby sme e, vykornili všetky projekty, ktoré sú zbytočné, aby EÚ financovala len tie, ktoré stoja za to financovať na úrovni EÚ, a to také, ktoré naozaj posilnia rast a pracovné miesta. Ďakujem, pán Antonioci. come premessa devo ricordare che... Pán predseda, ďakujem. Ehm, keďže som viedol rokovania o viacročnom finančnom rámci 2014 až twenty a e, tieto sa odohrávali v, na pozadí veľmi ťažkých e, finančných a sociálnych okolností a musíme pamätať na to, že stále viac e, občanov e, vidí Európsku úniu ako forum, ktoré ešte viacej zaťažuje daňových poplatníkov a to e, nie je v poriadku a, a rozpočet EÚ je preto tiež v rozpore s národnými e, rozpočtami a tu ide o Eh, rozširovanie úloh a mm, pôsobností, ktoré vznikli z Lisabonskej zmluvy. A okrem toho tiež existujú dôležité politické rozhodnutia, ktoré prijala Európska rada. Ja som hlasoval za to, a to aj v zmysle medziinstitučného kompromisu a podľa mňa je to veľmi eh, dôležité, aby sme vyslali občanom jasný signál. Pani Kostelo. Thank you, Chair. E Ďakujem, pán predseda. Viacročný rozpočet EU e, musí byť e, účelový. Bez vodného rozpočtu nemôžeme plniť naše úlohy a politiky, hlavne tie, čo sú stanovené v stratégii EU 2020. V skutočnosti ten rozpočet je jeden z najúčinnejších nástrojov, ktorý máme na to, aby sme tvorili pracovné miesta a rast v Európe. A tí, ktorí hovoria, že rozpočet EU má byť kratený a e, znižený a zmrazený, tak by mali povedať, že ktoré politiky chcú e, vymazať. Ja si myslím, že 25% kohezného fondu by sa malo prideliť e, Európskemu sociálnemu fondu a to by mohlo riešiť problém zamestnanosti mladých e, a to nástrojom ako napríklad e, za ruku pre mladých. A ja som preto rada, že Jerské predsedníctvo chce z nej urobiť prioritu. A nezamestnanosť e, mladých je asi 30% v Jersku a tiež súhlasím, že EÚ musí riešiť otázku vlastných zdrojov a snažiť sa o dohodu na daní z finančných transakcií. Pán Tanok. Chcem najprv e, Cyperskej republike za to, že zvládalo tie citlivé rokovania o viacročnom finančnom rámci a toto je ich prvá skúsenosť ako rotujúceho predsedníctva v EU. E, tento ostrovný štát si perčania ako aj e, Briti si uvedomujú, aká je hodnota peňazí pre Unie a zároveň zdôrazňujú potrebu, aby EU pomohla vytvárať pracovné miesta a umožnila ekonomický rast. Napriek tomu však britský premiér eh, David Cameron jasne povedal, že v čase úsporných opatrení je jednoducho nepriateľné, aby britská verejnosť eh, vyžadovala nárast vyššie ako infláciu, alebo skončiť s britskou zľavou, eh, hlavne vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo je druhý najväčší čistý prispievateľ. Členské štáty mali byť varované, že sú pripravení uplatniť britské veto, ak bude potrebné, a prejsť na každoročný e, jednoročný rozpočet e, a sú tu e, mnohé príležitosti na znižovanie nákladov a zotvorenie Štrasburského sídla parlamentu by mohlo byť začiatkom. Keď sme mali venovať strukturálne fondy len na to, aby sa zvrazňovali veci, ako sú výskum a vývoj alebo veľké infraštruktúrne projekty. A teraz si britská vláda myslí, že EU míňa príliš veľa peňazí a mohla by robiť lepšie. Ďakujem pani Makovej. Za posledné roky sme sa dozvedeli, že národné rozpočty prerástli rozpočet e, európsky. A v tejto súvislosti je dôležité povedať, že pre európske ekonomiky je rast dôležitý a členské krajiny i Európska únia mali dať do poriadku svoje fiškálne pomery tento, e, v tejto súvislosti je výrazne dôležité e, vyriešiť európsku krízu, dať e, členským krajinám rozpočtový rámec. Národné parlamenty si upravia svoje rozpočty pro rastovým smerom. Ak budeme takto pokračovať, tak sa vyhneme spomaleniu európskych ekonomík. Ďakujeme, pán Jar. Ďakujem, pán predseda. Na tomto mieste členských, členské krajiny chcem požiadať, aby e, sa k sebe správali e, férovo. Nemali by si prevracať kabáty, mať jeden kabát, ktorý používajú v Bruseli a tu tvrdiť, že e, Únia má konať, komisia má konať, máme vytvárať nové programy, to znamená, sa potom potrebuje viac peniazy a keď prídu potom domov, tak tí istí politici v domácich e, hlavných mestách hovoria, že do Bruselu treba posielať menej peňazí. To sú naozaj fakty. Kto chce dať menej prostriedkov do Bruselu, tak môže aj do Bruselu aj menej dostáva. A preto chcem naozaj poprosiť, aby sme tu boli k sebe spravodliví. Na jednej strane zohľadnili zložitú situáciu v členských krajinách, ale tiež pozreli sa na to, aby programy, ktoré potrebuje Európska únia pre členské krajiny, aby rozbehla ich hospodársky rozvoj, aby e, ich na, i naďalej dostávali. Ďakujem. Ďakujeme slovo má pán Bielan. Ďakujem. Ďakujem, pán e, rozpočet sa implementuje v nových členských krajinách i v Polsku a teraz celkom jasne vidíme, že tie prostriedky, ktoré sa e, prispievajú k väčšiemu, lepším príležitostiam a rovnakým podmienkam. Je tu množstvo dobrých posolstiev, ale tiež je tu varovanie smerom k škrtom. Ja si myslím, že iniciatívy na, e, e, na, e, v prípade jednotného trhu znamenajú zľahčenie prístupu malých a stredných podnikov, financovanie z EÚ a mali by sme podporovať podnikateľského ducha zjednodušiť spoločný trh znamená zároveň tiež aj určitú úroveň ochrany spotrebiteľov, preto e, by sme mali zvyšiť financovanie pre túto časť. Tu je totiž nedostatok prostriedkov. Ďakujeme, slovo má pani Manesku. Ďakujem pekne. E, hlasovala som za túto správu E, pokiaľ ide o schvaľovací postup pre viacročné finančné výhľady do roku 2020, pretože je tu solidný rozpočet, ktorý zabezpečí ekonomický rast a zamestnanosť a súčasne i vysoký životný štandard pre občanov EÚ. Európsky rozpočet a osobitne výdavky na koheznú politiku predstavujú dôležitý nástroj, ktorý by mal byť v rukách členských krajín s cieľom prekonať ek- momentálnu ekonomickú krízu a pomôcť nám splniť ciele stratégie 2020. Ak chceme konkurencie schopnejšiu Európu, ktorá bude e, pre e, alebo e, na dobro Eh, inklúzie, eh, kohezie. Musíme eh, sa pozrieť na terejšie programovacie obdobie. Podporujem cieľ eliminovať makroekonomické kondicionality, pretože to by znamenalo penalizovanie tých, ktorí zlyhali s cieľom, ktorí sa snažili vyhovieť procedurálnym postupom. Ďakujem. Slovo má teraz pán Belder. Ďakujem, pán predseda. K tomu finančnému výhľadu tri poznámky. Poprvé, prostriedky treba redukovať. Európska únia by, by sa mala sústrediť na svoje kľúčové úlohy. To bol predsa veľmi dobrý návrh predsedu parlamentu pred týždňom e, v holandskej tlači. E, nemôžem snať s ním súhlasiť, pokiaľ ide o európsku centralizáciu. Sú tu iné úsporné možnosti štruktúrne e, fondy by sa mohli použiť pre e, chudobné regióny, regióny s najnižšími príjmami. E, v konečnom dôsledku finančné vlastné prostriedky pre EU. Európsky parlament by chcel výnosy z dane z finančných transakcií použiť na vlastnú pridanú daň na miesto príspevkov členských krajín. A to nie je želaním. Členské krajiny nie sú také uh, plýtvavé, pokiaľ ide o rok 2013. A členské krajiny sú zodpovedné za výber daní. A musí to tak zostať. A únia musí byť v službách členských, členských krajín, hoci to tak nevyzerá v týchto čas, ťažkých časoch. Tak, formand. Det var den afstemning, vi havde her tidligere i dag. Ďakujem, pán predseda. My sme hlasovali, hlasovali o viacročnom finančnom rámci a to bolo jedno z najdôležitejších hlasovaní, ktorých sme sa zúčastnili ako poslanci Európskeho parlamentu. Ide o desiatky miliárd ehm, o ktorých tu hovoríme a ide o dlhé obdobie od roku 2013 do roku 2020. Počuli sme tu rôzne protesty a my v našej skupine sme trvali na tom, aby sa konalo otvorené elektronické hlasovanie, aby sme vedeli, kto ako hlasoval za E, výdavky e, tisícky e, miliard a je dôležité, aby sme dokázali občanom aj ako funguje tento systém v parlamente a akým spôsobom sa prejavuje zodpovednosť, lebo to, čo sa tu stalo, nie je prejavom demokracie. Ďakujem, pán predseda. E, ja som bol na dopolednejšej rozprave prítomný a som veľmi rád, že sme mohli e, dať našu podporu predloženým návrhom. Tento deň je skutočne veľmi dôležitý a je potrebné, aby sme dosiahli e, možnosť realizovať už pred koncom novembra konkrétne opatrenia. Ako povedal pán, pán Rompej, všetky členské štáty musia spolupracovať, všetci premiéry musia spolupracovať. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, vy sám pod podporujete e, tento postup, ktorý si myslím je lepší z hľadiska znižovania e, nákladov na cestovné ktoré by sa mali znížiť za dané obdobie asi o 180 miliónov eur. Pani Bezesku. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože rozpočet únie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie hospodárskej stability. Môže sa použiť na podporu zamestnanosti a rastu. Rozpočet pomôže aj členským štátom prekonať ich ťažkosti. V tomto kontexte by som chcela zdôrazniť dôležitosť verejného financovania. Členské štáty by mali pokračovať v úsilí na e, zabezpečenie udržateľného rastu. Viacročný finančný rámec by mal zabezpečiť aj potrebnú flexibilitu na to, aby sa čo najlepšie využívali prostriedky. Rumunsko má ťažkosti s absorbovaním európskych fondov. Ciele ku koncu tohto roka boli zrevidované smerom nadol. Je však potrebné zabezpečiť aj primerané financovanie politiky súdržnosti a spoločnej polnospárskej politiky. To pomôže zredukovať ehm, rozdiely v úrovni vývoja v porovnaní s ostatnými členskými štátmi. Pán Anna, máte slovo? Merci, monsieur le président. E, ďakujem, pán predseda. E, na Zdá sa, že e, nič sa nezmenilo okrem slov v reakcii na krízu. Vždy sú to tie ultraliberálne možnosti, ktoré sú pre nás otvorené, ale my sa dostávame do situácie, keď nepodporujeme politiku konkurencieschopnosti v Európe. Pri takejto rozpočtovej orientácii nemáme žiadnu šancu vymaniť sa z chaosu, ktorý sme vytvorili vytvorili. Je potrebné, aby sme predišli tomu, že Európa sa bude hĺbšie a hĺbšie ponárať do krízy. Musíme zmeniť orientácie, musíme e, dávať prednosť verejným službám, musíme podporovať zamestnanosť, musíme revitalizovať sociálnu ochranu a musíme okamžite prestať e, e, revidovať výdavky smerom nadol, pretože to nie je v prospech zamestnancov. Takýmto spôsobom Európa sa nikdy nedostane von z krízy. Ďakujem, pán predseda. Pán Messerschmidt. Thank you, Chair. Den følgende rapport, vi har stemt om her, den handler om EU's egne indtægter. Jeg vil have stemt nej Ďakujem, ja som hlasoval proti tejto správe nie len kvôli tým um, um, zmenám týkajúcich sa um, eh, TPH, ale keď hovoríme o zdrojoch, my nechceme, aby Európska únia siahala ľuďom do vrecák hvilken gruppe man tilhører. Hvis man går ind... pokiaľ ide o dane na úrovni EÚ, je, e, zabezpečiť, je potrebné zabezpečiť to, aby sa e, nesiahalo ľuďom do vrecak, ale predbežne to nie je možné, pretože Existujúce rozhodnutia to neumožňujú, ale e, je to pochopiteľné, pretože títo ľudia neboli zvolení nikým, len ich vládami. Pani Bazesku. E, ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože si myslím, že reforma vlastných zdrojov, systému vlastných zdrojov EÚ je krokom vpred. Takisto si myslím, že vlastné zdroje založené na DPH majú dôležitý potenciál na e, prispenie do rozpočtu EÚ tým by sa mohli znižiť aj príspevky členských štátov. Tento nový systém bude mať ďalšie výhody, ako je zvýšená transparentnosť, flexibilita, istota a predvídateľnosť. Členské štáty budú mať výhodu rovnakého zaobchádzania a zniží sa aj administratívna záťaž. Existujú tu však aj isté nevýhody, ktoré treba v tomto procese brať do úvahy. Treba prihliadať na to, že metodológia je pomerne zložitá a že proces zjednodušovania sa pomerne ťažko realizuje. Tento systém vlastných zdrojov je však dôležitý a mali by sme mu venovať primeranú pozornosť. Ďakujem. Týmto končíme vysvetlenie hlasovania. Pokračujeme o tretej hodine.